Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a páni, prosím, posadajte si, aby sme mohli začať. Come in, please. Chcela by som vás privítať na spoločnej schôdzi výboru SEDE a BAČ. Budeme hovoriť o financovaní SDP. Je to druhýkrát, čo riešime návrh. Spravodajca a spolu spravodajca je... Teraz spolupravodajca je pán Kukan za SEDE a potom za Rozpočet e, je tu Indrek Tarant. Chcem vám, vás tu privítať a nech sa páči udeliť vám slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mene e, výboru pre rozpočet sa chcem poďakovať dvom spoluspravodajcom, pánu, pánu Kukanovi a Indrek Tarant, za prácu, ktorú odviedli už od začiatku tohto procesu. Mm, bolo vznesených 130 pozmeňovacích návrhov. Toto je spoločná správa podľa pravidla 55 a ja by som sa chcel poďakovať aj vám za naozaj otvorenú dobrú spoluprácu. Naozaj si spomínam, keď som rozpravil na rozpočtovom výbore túto správu, tak sme tam spoločne hovorili o tom, že to je naozaj dôležitá téma pre oba výbory a chceme aby sme túto správu riešili spoločne. Je samozrejme dôležité financovať spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku vzhľadom na výzvy, ktorým čelíme. To je zrejme. A v tom duchu by som chcel navrhnúť, aby sme pokračovali e, podľa programu a následne si možno vymenili stanoviska k správe. Ďakujem pekne. A teraz pán Eduard Kukan, nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za to, že ste mi udelili slovo. Milí kolegovia, príjemné popoludne. Ja by som v prvom rade chcel povedať, že budem hovoriť asi pomerne stručne, pretože sme o tomto návrhu hovorili na tomto výbore už dvakrát, takže si nemyslím, že je nutné, aby sme sa k tomuto opäť vracali. Skôr by som sa chcel e, venovať pozmeňovacím návrhom a kompromisom, aby sme mohli posunúť proces prijatia e, uznesenia. V prvom rade by som sa chcel poďakovať poslancom oboch výborov, ktorí vznesli pozmeňovacie návrhy. Ako napríklad pán predseda hostovského výboru povedal, e, tých pozmeňovacích návrhov bolo 130. To nie je zlé číslo, vzhľadom na to, aká je táto správa dôležitá. A ja by som hneď na úvod chcel povedať, že som samozrejme otvorený. E, je v mojom záujme správu vylepšiť a podporím tie e, pozmeňovacie návrhy, ktoré idú, e, ktoré sú v slade s duchom tejto správy. Pokiaľ ide o kompromisné návrhy, spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia sa stretli dnes ráno a zhodli sme sa na piatich kompromisoch. Tie sa týkajú všeobecného financovania e, spoločnej bezpečnostnej obrany politiky, to je odsek 1, potom návrh komisie finančných e, pravidel, to je odsek 5, financovanie e, armádnych operácií, to je odsek 15 a 16 Chcel by som sa špecificky k niektorým otázkam v tejto chvíli vyjadriť. Bol by som rád, aby v niektorých odsekoch boli, bolo zachované pôvodné znenie správy. Týka sa to odseku 7, v zahrnutie vzdelaného servisného centra a takisto v odseku 9, kde sa hovorí o CSDP, o skladoch CSDP. Taktiež by som chcel hovoriť o delega, delegovaní ro, rozpočtových právomocí na e, obranných e, dôstojníkov. To sa hovorí, o tom sa hovorí v odseku 6. Súhlasím s väčšinou návrhov, ktoré e, tu zazneli, pokiaľ ide o to, čo sa týka koherentnosti a komplementárnosti. Týka sa to E, komplexného e, prístupu CSD a armádno občiansky alebo armádno-civilných synergií. To je podľa mňa veľmi dôležité. No a pokiaľ ide o tú časť, e, ktorá sa týka financovania vojenských operácií, ako som už hovoril, my sme sa pokúsili vypracovať dva pozmeňovacie návrhy k odseku 15 a 16. Tieto pozmeňovacie návrhy sa nachádzajú inkluzívna kompromisný návrh 16 aktualizuje posledné rozhodnutie, ktoré bolo prijaté na rade e, a týkalo sa mechani- atenského mechanizmu. Pokiaľ ide o EDA, Európsku obrannú agentúru, tak tam e, bolo vznesených viacero pozmeňovacích návrhov. Tie by som chcel zohľadniť a vypracovať kompromisný návrh. Avšak nebolo to vždy možné vzhľadom na roz, rôzne stanoviska otázky e, rozpočtu zamestnancov, rozpočtovej položky pre zamestnancov a nákladov agentúry. Ako tu už zaznelo e, v našej správe z roku 2012, ešte jedna pripomienka, ktorú by sme mali eh, podľa mňa zobrať do úvahy. Eh, tí ľudia, ktorí chcú hovoriť o tejto téme a o záverečnom texte uznesenia, to sú podľa mňa najdôležitejšie totižto body v prípade špecifických pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú rozpočtových otázok, by som chcel požiadať o pripomienky kolegov z výboru pre rozpočet. Pani predsedajúca, ďakujem zatiaľ. Toto sú moje úvodné poznámky. Ďakujem veľmi pekne, pán Kukán A teraz pán Ingrid Taran. Tarant. Takže pán Indrek zatiaľ nie je prítomný, čiže pôjdeme ďalej. A slovo dostane Tieňová spravodajkynia pani Anneli Antenmaky. Ďakujem pani predsedajúca. Ja by som sa taktiež chcela poďakovať spravodajcom za to, ako riadili proces vypracovania návrhu veľmi konsenzuálnym spôsobom. Som veľmi rada, že veľká väčšina politických skupín e, zoširoka podporila prístup e, v otázke financovania spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky. Chcem sa poďakovať taktiež kolegom tieňovým spravodajcom, pokiaľ sú pritomní, za ich konkrétne a podrobné príspevky k návrhu. Zdá sa, že väčšina tieňových spravodajcov e, v jednotlivých politických skupinách a taktiež väčšina spravodajcov sa domnieva, že aktuálny stav financovania spoločnej bezpečnostnej obranej politiky e, Domnieva sa teda, že stav tohto financovania je príliš zdlhavý a pomalý. Zdlhavý proces financovania ohrozuje efektívne vykonávanie misií a operácií. Flexibilita a účinnosť sú zásadné ciele pre akékoľvek dlhotrvajúce zlepšenie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Na dôvažok je jasné, že mechanizmus Atena na financovanie e, armádnych operácií musí byť naozaj e, drasticky revidovaný. Návrh e, jasne hovorí o tom, že tie najaktívnejšie krajiny nemôžu byť jediné, ktoré sa účastnia, pretože iné, strany sa nemô- pardon, iné krajiny sa nemôžu zúčastniť práve kvôli vysokým nákladom. Spoločná politika si vyžaduje spoločný dopad a spoločné zdieľanie bremena. Chcela by som vám povedať, mož, moja krajina je aj v relatívnych absolútnych e, číslach jednou z najaktívnejších krajín, ktorá sa účastní tej, týchto misií. E, a platili sme, aj keď aj u nás bola veľmi silná finančná kríza, tak ako v iných krajinách. Ale dúfam, že aj teraz, aj v budúcnosti sa toto zmení a budeme schopní ďalej o tomto diskutovať. A to na novom základe. Ďakujem pekne. E, pán Indrek chceli by ste sa ujať slova? Ďakujem, e, pani predsedajúca, ja sa veľmi rád slova ujmem pretože sa v prvom rade chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorých e, zaujala naša správa a ktorí vznesli pozmeňovacie návrhy. Bolo ich naozaj dosť veľa. A chcem vám tiež povedať, že ma naozaj veľmi teší, že som mohol spolupracovať e, s pánom Kukanom, s spoluspravodajcom a ešte potom e, Guillaume Rey a Jozef Plastaur z, z príslušných výborov, s nimi tá spolupráca tiež bola veľmi úspešná. Situácia je pomerne jasná, uvedomujeme si, aké sú problémy a výzvy v otázke spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky. No a čo chceme dosiahnuť? Ambicioznejšiu politiku v oblasti bezpečnosti a obrany. A taktiež súhlasíme navzájom v tom, čo je potrebné e, podniknúť, aby sme sa k tomu dostali. A to sa všetko odráža v našich kompromisoch. Pokiaľ ide o mechanizmus Atena, tak tie kompromisy hovoria o novej situácii na rade, e, kde e, sa podarilo dospieť k dohode, aj keď tá dohoda je trochu menej ambicioznejšia než to, čo sme žiadali v správe. Avšak každopádne už radu nekritizujeme za to, nemôžeme ich kritizovať za to, že sa nedopracovali k dohode, avšak ja osobne e, v budúcnosti sa možno ešte budem viedrať v tom duchu, že ten, ten, ten, tá dohoda nebola dostatočná. Niektorí kolegovia z výborov vypracovali pozmeňovacie návrhy na tému Európskej obrannej agentúry a integrácie tejto agentúry do rozpočtu EÚ. Toto samozrejme vzbudzuje veľmi veľa otázok a na výbore pre rozpočet sa o tom nehovorilo dostatočne. Budeme sa pokúšať dopracovať ku kompromisu, ale môže sa stať, že budeme jednoducho musieť o tom, ktorom pozmeňovacom návrhu e, hlasovať. A na záver sa ešte chcem pristaviť k rozmysňovaniu a vybaveniu civilných misií. To bol aj stále je zásadný problém. Trvá to už vyše 10 rokov. A keď sme vypracovali správu, tak pán Kukan aj ja sme sa naozaj intenzívne kontaktovali s komisiou aj s ESVČ a riešili sme s nimi túto otázku a dopracovali sme sa k riešeniu, ktoré je akceptovateľné pre všetky strany a podporuje ambicioznejší prístup Nemyslíme si, že je dobré text eh, zjemňovať to znenie nejak eh, tak povediať, zrozrieďovať, najmä pokiaľ ide o myšlienku spoločného eh, servisného centra. To je na teraz z mojej strany všetko. Like ask... Ďakujem. Teraz chcem požiadať zástupcu komisie mm, mm, DG pre rozpočet. Pán Bruk, máte slovo. Thank you, Chair. I will be... Ďakujem, pani predsednička. Budem stručný. V mene komisie chceme upozorniť na pozmenujúce návrhy, ktoré predložil výbor pre rozpočet a predseda a pán Gajer. Stručne chcem povedať, že s radosťou berieme na vedomie, že medzi e, kompromismi v tomto výbore máme konsolidovaný prístup eh, k uplatneniu finančných eh, pravidel eh, misie SBOP a my s radosťou berieme na vedomie túto zmenu a máme obavy z toho, že e, výbor vyzýva k delegovaniu pravomocí na plnenie rozpočtu e, na toho veliteľa e, civilných operácií a to nie je teraz v zmysle zmluvy a legislatívy existujúcej a k článku 51 vyzývame k um, platforme um, podpory misií, čo je podobné ako spoločné podporné služby a je to len um, progresívny pojem. Ak k e, pozmeňujúcemu návrhu 63 tiež chceme podporiť e, e, tému doplnkovosti medzi SBOP a ďalšími programom ďalších zahraničných činností EU a k pozmeňujúcemu návrhu 117 od pána Gajera chceme zachovať eh, všeobecnú eh, položku pre misie, okrem hlavných misií, ktoré majú samostatnú osobitnú položku v rozpočte, pretože to nám dáva potrebnú prúznosť, aby sme rýchlo zriadili misiu počas roku, keď je to potrebné. Thank you, sir. Ďakujem. Ľutujem. Bola to naša chyba, moja chyba. Nevidela som pani Lozing, e, tieňov spravodajskyňu GUE, máte slovo? OK, once more. Ich bitte um Ja sa chcem ospravedlniť, lebo som nevedela, či automaticky, tak ako zvyčajne budú vyvolaní všetci tie nevyspravdajcami, alebo či vôbec neprebehne diskusia, preto som sa neprihlásila a Čakala e, som, e, že budem vyvolaná ako v škole. V krátkosti e, stanovisko našej skupiny k tejto správe asi si viete presadiť, že na našej strane máme silné obavy k základnej filozofie tejto správy. Ide o to, že cieľ, ako už niektorí jasne povedali, je, že aby sme čo najviac peňazí z rozpočtu EÚ venovali eh, pre eh, misiu SBOP a eh, pre budovanie obradného sektoru, hlavne pre European Defense Technology a Defense Base. My sme túto tému často diskutovali a ja som veľmi dôrazne vyjadrila stanovisko našej skupiny, že stále článok 42 vykladáme ako základ a toto je výklad, ktorý mi aj podporili iné strany, okrem členov tohto výboru, že činnosti s vojenským účelom e, nemôžu byť financované z rozpočtu EÚ. A teraz e, tak si ja vykladám snahu tejto správy. Ide o to, aby sa snažili nájsť spôsoby, ako obísť tento článok. Nebudem prebrať jednotlivé podrobnosti, aj čo sa týka posilnenia spolupráce v obrane a podobných vecí. Ja chcem jednoducho povedať, že e, každý vojenský e, výskum a financovanie z rozpočtu odmietame a tiež tu ide o výskum pre e, vývoj dronu EU, ktorý má robiť komisia spolu s EDA. Toto je projekt, ktorý silne odmietame. Pri rozšírení mm, mechanizmu Atena chcem sa venovať finančným problémom, ktoré um, sa týkajú malých členských štátov alebo finančne slabých členských štátov. Chcem tu jasne povedať, že tu sa tiež e, zrušia možnosti demokratickej kontroly, keď vychádzame e, z princípu, že cost live where they fall, e, to znamená, keď všetky členské štáty budú povinné sa zúčastňovať na vojenských misiách prostredníctvom mechanizmu Atena, tak potom to nemôžno na mieste v parlamente kontrolovať a potom nemôžno sa ani proti tomu vysloviť. Nikde som to nevidela, to sa týka aj správy, o ktoré budeme prebrať potom, že nikde tu nevidím snahu, aby sa parlamentná kontrola Európskeho parlamentu zlepšila. Na záver chcem povedať, že si myslím, že to veľa dôvodov, ktoré som vedla, e, pre ktoré e, odmietame túto správu a e, my predložíme menšinovú správu. All... Ďakujem. Chcem sa uistiť, že všetci tie nevyspravodajcovia chcú sa do, dostanú k slovu pán Fronzulica. Ďakujem bardzo, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zdá sa, že keď všetci tieňoví spravodajcovia vystupujú, tak je mojou povinnosťou tiež sa viac slova. Je to uh, moje potešenie. A chcem pochváliť e, prácu dvoch e, spravodajcov. Je to veľmi dobrá správa dnes ráno sme mali s nimi schôdzu o kompromisných e, pozmeňujúcich návrhoch. E, bola to plodná diskusia. Samozrejme, okrem mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložil, časť z nich e, um, bolo zahrnutých do tých kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, predložím tie ďalšie sa návrhy a tie sú už e, predlžené v tomto zozname. Diskutujeme o kompromise 5 odseku 16 a tam som mal návrh, aby sa nahradilo slovo should na uh, has to consider, čiže musí posudzovať. A keď hovoríme o financovaniu týchto misií a tiež Potom e, som e, si vymenil e, pár názorov s dvoma spravodajcami a moji kolega sa rozhodli, že bude mať ústny pozíciu k tej správe, ktorý sa týka dohľadu zo strany Európskeho parlamentu nad spôsobom, akým sa e, rozpočujú rôzne e, misie SBLP. Um, toto predložíme patričnej lehode všetkým kolegom a uvidíme výsledky. Opäť blahoželám týmto dvom spravodajcom. Mr. Ali. Ďakujem, pán Ali. Ďakujem, madam Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. A ja som mal možnosť e, povedať, e, že spravodajcovia odvedli dobrú prácu a tiež e, sa snažia dosiahnuť kompromis v tých e, bodoch, ktoré zvýrazňuje táto správa. E, táto diskusia je vo veľmi e, dobrom čase. No. Čo musíme dosiahnuť tejto diskusie v tej správe, ktorú máme predloženú? Myslím si, že najdôležitejšie je vidieť, ako zvýšiť rozpočet členských štátov EÚ, aby to nekleslo pod 2% z HDP v ich štátoch, pretože myslím si, že eh, keď eh, sa myslenie obrá týmto smerom, tak musíme zvažovať eh, spoločné zoskupenia využívania a tým pádom získať lepšiu efektivitu, aby sa dosiahla úspora nákladov. vzhľadom na rozhodnutie NATO k tomu 2% minimu z rozpočtu z HDP v členských štátoch NATO a tiež vzhľadom na vyhlásenie Európskej komisie, ktorá víta toto rozhodnutie. Myslím, že mm, musíme myslieť týmto smerom a preto pán Tarant tiež povedal, že bude diskusia o kompromise rozpočtovaní rozpočtu v Európskej obranej agentúry, či tam bude e, rozpočtová položka z európskeho rozpočtu, alebo či to ostane v dnešnej situácii. Ako povedali kolegovia, mechanizmus Atena nefunguje tak, ako chcela väčšina členských štátov aj väčšina z kolegov. A myslím si, že tomto zmysle a za týchto podmienok mm, nemôžeme predlžovať diskusiu a musíme pokračiť. A táto diskusia prebieha v správnom čase a ako sa ukázalo, je zaujímavá, je potrebná a je aktuálna. Mr. Calvert. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Nebude to prekvapením na, e, voči pre nikoho, ani e, mojim e, voličom v mojom volebnom bode, e, že som proti spoločnej bezpečnostnej obrany politiky. E, ja mám e, dve výhrady voči nej. Už máme dobrovoľné štruktúry, ako je NATO, Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá môže pomôcť podnecovať spoluprácu, keď je vzájomne prospešná. Ja som e, proti centralizácii e, SBOP a e, financovaniu tejto politiky z rozpočtu centrálneho aj z rozpočtu členských štátov. Ja chcem hlavne upozorniť na mechanizmus Atena pre spoločné financovanie vojenských operácií. Návrh uznesenia v tento podobe zvyšuje povinnosť členských štátov znašať na to náklady a je to úplne nepriateľné, keď e, veľké e, strany v Spodnom kráľovstve e, nechcú dosiahnuť výdavky na zbranie aspoň do úrovne NATO v 2% HDP. A to je situácia v mnohých členských štátoch. Je kľúčové, aby každý členský štát mal zodpovednosť a schopnosť zabezpečiť bezpečnosť vlastných občanov. Ďakujem. Teraz e, chcem požiadať spolu, oboch spolupravdajcov, aby odpovedali na otázky a aby uvedli posledné vysvetlenia. Ďakujem, ja budem stročný. E, Ďakujem všetkým rečníkom za príspevky. Ďakujem tým, ktorí podporili tú základnú myšlienku a filozofiu tej správy. Pár vecí stále môžeme prediskutovať a chcem, aby sme v tom mali jasno, že s tými, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, sme sa pochopili a tieto budú zapracované plne do správy. Čo sa týka vystúpenia pani Lezenk, tak toto rozumiem a ja plne rozumiem, že dôvody, ktoré vás vedú k rozhodnutiu predložiť menšinovú správu. Čo sa týka vystúpenia pána Frunzelicu, hovorili sme ráno o možnosti ústneho pozmenujúceho návrhu. Myslím, že s tým budú súhlasiť ďalšie kolegovia. Pán Ali spomenul, že diskusia prebieha v aktuálnom a dobrom čase a vyrieši to pár tém, ktoré teraz prebráme po prijatí tejto správy. Ďakujem aj pánovi Karli za jeho príspevok a toľko na teraz. Teraz eh, pán Indektora. Kúkan. Ja súhlasím s pánom Kukanom. So, <laughs> we are all virtually in a... Takže všetci sa zhodneme a môžeme prísť k záverom. Hlasovanie o správe bude v AFET 14. Eh, apríla. Teraz sa chcem poďakovať spolu predsedajúcim a poslancom za účasť v prebranie tejto správy. Ďakujem. A výbor SD e, prosím zostáva a po dvojminútovej prestávke mm, budeme preberať správu pani Gomez.